Welcome to our... Dobrý deň, srdečne vás všetkých vítam na našej dnešnej schôdzi. Najskôr by som sa rado pýtal, či máte nejaké námietky k programu. Zdá sa, že námietky nie sú, preto budeme považovať program za schválený. Čo sa týka jazykového pokrytia, žiaľ, Tlmočenie v chorváčine a irskej galčine nebude dnes k dispozícii ani zajtra. Teda chorváčtina a galčina nebude k dispozícii, opakujem. Ďalej, vymenovania spravodajcov. Majte Pagara Sontua bola vymenovaná za spravodajkyňu v siedmých tematických oblastiach. Všetky navzájom súvisia. E, súvisí to s novými psychoaktívnymi látkami. A chcete, môžem ich prečítať, ale myslím, že ide o balík, takže predpokladám, že bude v poriadku, ak to vezmeme na vedomie len ako balík e, o psychoaktívnych látkach. Všetci súhlasia, preto prejdeme ďalej. Ďalšie oznámenie. Zajtra prebehne hlasovanie o 10. hodine. Prosím, láskavo si zaobstarajte hlasovacie kartičky na zajtrajšie hlasovanie. Tiež sme rozoslali zápisnice z 8. januára, 13. novembra, 17. 18. novembra, 10. a 12 decembra 13. mája 2017 z týchto dátumov, ak sú nejaké námietky k zápisniciam, láska o nás informujte. Nezdá sa, že by boli. Budeme preto považovať zápisnice za schválené. Teraz môžeme prejsť k hlavnému bodu dnešného popoludnia. Chcel by som vás privítať na tomto verejnom vypočutí o občianstve EÚ Unijné občianstvo je doplnením k národnému občianstvu, nenahrádza ho, ale je to pridaná hodnota pre príslušníkov členských štátov. Toto občianstvo zahrňa možnosť presťahovať sa a pobývať v ďalšom členskom štáte, taktiež hlasovať vo voľbách, kandidovať v komunálnych, v európskych voľbách, ďalej predkladať petície parlamentu, taktiež predkladať žiadosti k ombudsmanovi, k európskemu ombudsmanovi a tiež požiadať o ochranu tretej krajiny a taktiež o diplomatickú a konzulárnu ochranu akéhokoľvek členského štátu. Lisabonská zmluva podpísaná v roku 2007 zaručuje tieto unijné práva a tiež právo na občanskú iniciatívu. 12. decembra minulého roka vo svojom uznesení parlament uvádza, že snaha na presadzovanie tohto unijného občianstva je úzko prepojená s praktickým výkonom základných práv a slobôd a taktiež, aby sa všetci občania mali možnosť aktívne podielať na demokratickom živote únie. Tento koncept unijného občianstva nikdy nebol vyňatý z kontroverznosti od kedy vznikol eh, podpisom matrickej zmluvy. Cieľom nášho dnešného vypočutia je dať priestor odborníkom na túto tému, týka sa to aj práv menšín, aby sme získali lepší prehľad o aspektoch unijného občianstva v bežnom živote našich občanov, ale tiež v oblasti eh, slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. Chcel by som sa poďakovať našim rečníkom za to, že si našli čas na toto naše vypočutie. Srdečne ich tu vítam. Už sa usadili za predsedníckým stolom. Najskôr by som rád dal slovo profesore Dimitrimu Kočenovi, ktorý je predsedom oddelenia pre ústavné právo na právnickej fakulte Univerzity v Groningene. Máte k dispozícii 10 až 15 minút. Ak by sa vám podarilo do 12 minút, boli by sme vďační. Nech sa páči, máte slovo. Vynikajúco, ďakujem pekne. Som veľmi rád, že mám možnosť vystúpiť na tejto pôde Dostal som možnosť vyjadriť sa k čomukoľvek a zvolil som tu dve veci, ktoré považujem za najdôležitejšie v oblasti občianstva. A síce ide o Brexit a prebiehajúce rokovania o tom, ako sa postaviť k, k e, tomuto významnému poklesu možnosti čerpania práva na strane občanov Británie aj na strane občanov členských štátov EÚ. A potom sa vyjadrieme k otázkam ochrany menšín. Európska únia je jedinečná v tom, že je to organizácia, je to um, teda e, súbor krajín, e, ktorých e, občania sú väčšinovým obyvateľstvom a preto je potrebné v kontexte unijných práv zamerať sa aj na práva menšín. Unijné občianstvo je významnou hodnotou poskytuje rozsiahle práva všetkým tým, ktorí majú štátnu príslušnosť jedného členských štátov EÚ, ale sú s tým spojené aj zásadné problémy, ktoré vyplývajú z toho, že keď vznikal tento koncept európskeho občianstva, nikdy sa nikto nezamýšľal podrobne nad tým, čo sa stane, ak členská krajina sa rozhodne odísť z únie. Znamená to, že všetky osoby, ktoré sú príslušníkmi tejto krajiny, ak budeme vychádzať presne z litery zmluvy, stratia svoje práva, ktoré sú zaručené na národnej úrovni. Teda nebudú môcť mať právo e, voľne sa pohybovať e, a nebyť diskriminovaní z dôvodu štátnej príslušnosti, nebudú tiež požívať ochranu charty základných práv a ďalších nástrojov na ochranu základných práv. A teda v skutočnosti ich situácia sa zásadne zmení k horšiemu takýmto posunom. A to samozrejme znepokojuje obe strany. aj Veľkou Britániu, aj Európsku stranu. Otázka teda znie, ako sa k tomu postaviť, čo s tým urobiť a či európske inštitúcie a zvyšné členské štáty EÚ s tým môžu niečo urobiť som veľmi poctený, že tu sedím vedľa Dory Kostakopulu, ktorá je profesorkou a nedávno zverejnila štúdiu na túto tému. Ona tiež má veľmi jednoznačné názory na túto tému. Ja by som sa však eh, nerad vyjadroval k jej dokumentu, ktorý vám môžem len odporučiť, ale chcem nadviazať na to, že myšlienka, ktorú presadzuje Giffer štátu v parlamente, podľa mňa je naozaj pozrúhodná. Mám štyri pripomienky v tejto tematike. Poprvé, európske občania by nemali strátiť e, svoj štatút len tak ľahko. Mali by sme sa dopracovať e, k nejakému doplnkovému štatútu, národnému štatútu pre občanov EÚ, ktorí sú toto v okolnosti v krajine, ktorá sa rozhodla odísť z únie. Myslím, že je to veľmi problémové a to zo štyroch dôvodov. Poprvé, demokracia je cenná, Mali by sme sa preto snažiť dodržiavať fungovanie demokratických inštitúcií na úrovni členských štátov a toto je aj Európska únia povinná robiť. Máme článok 4.2 v zmluve o fungovaní EÚ, kde sa zdôrazňuje význam ústavných tradícií členských štátov a to súvisí s inštitucionálnymi štruktúrami členských štátov. Tieto štruktúry sú tam na to, aby sa zaistilo hladké fungovanie princípov právneho štátu na národnej úrovni, tiež demokracie na národnej úrovni. Každá demokracia eh, produkuje výťazov a to automaticky znamená, že aj tých eh, porazených. Teda zjavne vždy budú aj eh, sklamané stránky, takto funguje demokracia na celom svete. A s týmto máme presne dočinenia v súčasnosti. Všetci tí občania, ktorí strácajú svoj štatút eh, v dôsledku uplatňovania európskej demokracie a britskej demokracie, sú v podstate porazenými v kontexte národnej demokratickej diskusie. Teda tu eh, vzniká otázka, či Európa by sa mala nejakým spôsobom nahradiť eh, vznikom nejakého doblkového práva k skutočnému fungovaniu demokracie v teraz už eh, takmer bývalom, člen, eh, bývalom členskom štáte. Myslím, že s tým súvisí mnoho problémov, okrem iného aj správneho hľadiska. Pôjde o jednoznačné porušenie článku 4.2 zmluvy o fungovaní EU. Ďalej v druhom rade, druhá úroveň problémov, ktoré s tým súvisia, teda z tohto koncepcie Giferoštata. štáta je, ak by sa rozšiel tento štatút aj o tých, ktorí stratia európske občanstvo, znamenalo by to, že by sa stratila váha článku 50. A vychádzame z toho, že každý nástroj únie je opodstatnený a dá sa očakávať, že každý nástroj e, zmluvy by mal fungovať e, plnoprávne v praxi, tak odchod únie podľa článku 50 by mal byť možný. Európske občanstvo je jedna za najhlavnejších výsad členstva v Európskej únii a preto, ak občianstvo EÚ sa stiahne z tohto súboru práv prostredstvom nejakej iniciatívy Európskej inštitúcií, tak to narúša prísľuby článku 50 a síce, že národná demokracia by mala byť usmerňujúci faktorom obyvateľstva členských štátov, ktorý sa uberá z únie preč. Ďalej, Tretí argument, ktorý by som rád uviedol, otvorenie diskusí o novom štatúte občianstva po Brexite by znamenalo predbiehanie rokovaní. V rokovaniach sa má určiť, čo sa presne udeje a preto nie je možné predtým určiť, aký štatút by sa určila. Dokonca to môže byť aj nezákonné v aktuálnej situácii. A v neposlednom rade môj štvrtý argument – akýkoľvek osobitný prístup k občanom Británie po Brexite bude mať veľmi negatívne dopady na všetkých e, občanov EÚ v Británii. Neexistuje záruka, že bude fungovať reciprocita. To nezahrňa ani článok 50. A to znamená, že napokon sa možno ocitíme v situácii, keď britskí občania v EÚ budú mať viac práv, e, než občania EÚ v Británii a to je podľa mňa úplne nepriateľné pre kohokoľvek, e, kto považuje za e, cenné všetky európske hodnoty. Teda aj keď myšlienka zachovania práv tých, e, ktorých krajina odchádza, iba preto, že sa demokraticky rozhodli, možno je to legitímne, preto je, je však v každom prípade veľmi nebezpečné a problémové nahrádzať túto demokratickú úroveň členského štátu a predbiehať eh, ukončenie rokovania o článku 50. A čo sa týka ochrany práv menšín, to je moja druhá tematická oblasť, Európska únia je hrdá na to, že chráni zraniteľné skupiny na rôznych úrovniach. Máme smernice podľa článku 19, eh, kde sa uvádzajú rôzne druhy menšín, tiež eh, poskytujeme ochranu etnickým menšinám v Únii, tiež je rozsiahla judikatúra o ochrane menšín. Preto by sa dalo povedať, že situácia je možno až ideálna, ale vzhľadom na nedávnu judikatúru súdneho dvora vidíme, že dochádza k veľmi znepokojivému vývoju. Ba dokonca by som mohol povedať, že Únia niekedy koná ako by vychádzala zo slepého nacionalizmu na úrovni členských štátov. A to prebieha na základe toho istého ustanovenia, ktoré som už spomenul, článok 4.2 zmluvy o fungovaní EÚ. Máme príklady aj v pobaltských krajinách konkrétne. Najmä chcel by som pripomenúť, ako ochrana menší v súčasnosti funguje v EÚ najpopulárnejším druhom je uplatňovanie práva, práva na nediskrimináciu, ktoré platí na národnej úrovni. Každý občan EÚ, ktorý sa rozhodne vycestovať a presťahovať do iného členského štátu, automaticky je súčasťou menšiny a tá požíva 100% ochranu proti diskriminácii v Európskej únii je absolútne zakázané diskriminovať niekoho z dôvodu štátnej príslušnosti a to isté platí aj pre tých, ktorí sa vracajú do svojho členského štátu. Aj tí sú stiahnutí z rozsahu možných zákonných požiadaviek občanov daného členského štátu. Teda nemôžu byť nútení učiť sa všetky jazyky Európskej únie, všetky aspekty národných kuchyň, členských štátov, všetko to, čo zahrania Národná ústava a hodnoty členského štátu. Ste prijatí, tak ako prichádzate a od toho sa vzdialil súdny dvor v mene ústavných tradícií členských štátov v prípadoch, ktoré zahrňajú možno škodlivé porušenia ústavných princípov hľadiska ochrany menšín. Mám na mysli konkrétne prípad Runevič Verdrikt eh, súdneho dvora. Tu Litva mohla naďalej pokračovať v diskriminácii svojej vlastnej polskej menšiny a to aj v situácii, keď všetky pravidlá logiky vnútorného trhu naďalej platili. Teda súdny dvor sa rozhodol, že v tomto prípade udeli výnimku v ochrane menšín aj proti základnej logike vnútorného trhu. Táto základná logika je pritom veľmi jednoduchá. Keď naša situácia spadá do rozsahu pôsobnosti európskej legislatívy, spravidla je to zahraničná situácia, sme chránení pred diskrimináciou na základe národnosti. Ale problém je v tom, že ak si súčasťou menšiny, dajme tomu etnickej menšiny, a spadáte do EU legislatívy, tu súd uvádza, že národné inštitucionálne tradície sú proti menšinové, nacionalistické a tie budú mať väčšiu váhu. A preto v pobalských krajinách menšiny, vrátane Poliakov, Rusov a Židov, keďže súdny dvor sa nedrží rozhodnutia výboru OSN v tejto veci, Títo ľudia sú teda vystavení porušovaniu základných práv, nemajú ani právo na meno. A keď to posunieme na takúto úplne základnú úroveň, myslím, že by sme mohli toho očakávať ešte o mnoho viac od únie v tejto oblasti. Teda situácia v oblasti ochrany menšín je taká, že vnútorný trh chráni predstaviteľov väčšiny teraz sa rozhodne vycestovať do jedného členského štátu, ale ak e, sa e, rozhodne člen e, etnickej menšiny vycestovať do jedného členského štátu, stráca tieto práva a to pod zámienkou národného protekcionizmu. Údajne to nezapadá do národného ústavného poriadku, ktorý je nastavený tak, že sa majú vylúčiť príslušníci tejto etnickej menšiny. Súd pravdepodobne eh, teda zaujal nesprávne stanovisko v tomto smere. A na záver by som rád pripomenul aj prácu eh, profesora Balkina, ktorý písal tiež o ústavách a popísal ich ako dohody s peklom. Úlohou ústavného súdu a inštitúcií podľa neho je nájsť prípady, kedy tieto ústavy sú škodlivé, kedy posledne nepriaznivo a konkrétne v tomto prípade, ktorý som popísal, rozhodnutie súdneho dvora, žiaľ ochrana menšín v podstate bola úplne e, zabudnutá v prípade pobaltských krajín. A teraz právo na meno v podstate e, príslušníci týchto menšín nemajú, žiaľ. ďakujem veľmi pekne, pán profesor ďalší účastník panelu, pán profesor Tura Kostakopulu, profesor pre integráciu, európske právo, verejnú politiku z Univerzity vo Vorviku. E, ďakujem pekne, pán predseda. Vážené poslanky, poslanci výboru, vážení účastníci, som naozaj rada, že tu môžem byť a hovoriť o otázkach európskeho občianstva iného občianstva a o základných právach. Chcela by som sa sústrediť na väzbu medzi e, unijným občianstvom a základnými právami a hovoriť konkrétne o rómskej menšine. E, s potešením som zaregistrovala, že Európsky parlament prijal uznesenie minulý rok e, v decembri a spomínam si aj na dôležité ďalšie uznesenie, ktoré bolo prijaté v roku 1995 pred tou spomínanou konferenciou, z ktorej vyplynula Amsterdamská zmluva. V tomto uznesení Európsky parlament eh, obhajoval silnejšiu väzbu medzi unijným občianstvom a základnými právami. Takže Európsky parlament bol naozaj veľmi dôsledný, dôrazný a eh, v tejto oblasti. Plne podporujem takýto postoj a chcela by som vysvetliť, prečo sú takéto väzby, prepojenia dôležité. Na úvod eh, môjho prejavu si pomôžem citáciou od Matthew Arnolda, ktorý bol básnikom v 19. storočí. A Matthew Arnold definoval civilizáciu ako humanizáciu človeka v spoločnosti. A bol presvedčený, že štáty majú pozitívnu povinnosť humanizovať a civilizovať svojich členov, okrem toho, že budú riešiť aj problémy a strasti iných, ktorí sú v núzi. Takže humánne a humanizujúce politik, politiky e, v rámci diskurzu, ktorý spomínal, sú práve tými hlavnými znakmi, hlavnými prvkami takéto politiky. Čo je zaujímavé, napriek, e, že komunitárna politika v roku 1957 nemala žiadny odkaz na ľudské práva, pri deklarácii Európskej identity, ktorú, ktorá bola schválená počas Kodanského samitu v 1973, 9 členských štátov v tom čase vyjadrilo svoju rozhodnosť vytvoriť komunitu alebo spoločenstvo práva a demokracie, ktorá bude splňať požiadavky na demokraciu jednotlivých e, jednotlivcov a zachová aj tú rozmanitosť kultúr. Takže jednotlivec a potom spoločenský rozmer boli prepojené v rámci tohto vyhlásenia. Nebolo tu žiadny dualizmus, žiadny antagonizmus medzi týmito dvoma polmi. Tesne potom e, komisia schválila oznámenie o ochrane základných práv v rámci Európskeho spoločenstva. V nadchádzajúcich desaťročiach e, súdny dvor a iné európske inštitúcie, ako aj okrem iného Európsky parlament, e, usilovne a neprestajne pracovali na tom, aby ľudské práva nadobudli ústrednú pozíciu v rámci právneho poriadku Európskej únie. Pôvodne vo svojej judikatúre Európsky súd, a teda súdny dvor, zo ľudských práv spravil dôležitý stavebný kameň európskeho práva, európskej legislatívy. Európsky parlament prispel k zvýšeniu, posilneniu e, zásady základných práv tým, že ich zapracoval do návrhu zmluvy Európskej únie v roku 1984 a tým, že schválil vyhlásenie o základných slobodách základných, práv, základných právach a slobodách v 89. Nasledovala zmluva o, o, o základných právach, ľudských právach, potom Maastrichtská Amsterdamská zmluva a nakoniec e, bola vypracovaná charta základných práv, ktorá bola potom roku, no, okolo roku 2000 prijatá. V roku 2007 bola pozmenená a stala sa právne záväznou po tom, čo vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva. Tá zavezuje všetky inštitúcie, ako aj členské štáty, pri implementácii a pri mm, konaní, odchylnom konaní od európskej legislatívy. Konkrétne článok 51 tejto charty ich teda viaže k dodržiavaniu takýchto práv, ktoré sú najzákladnejšie a ktoré mm, držia e, úniu pohromať ako polis, ako mesto alebo ako politik. Základné práva sú tým stavebným kamienom základným pre tak politický rozmer, ako aj pre e, samotnú koncepciu európskeho občianstva, unijného občianstva. E, unijné občianstvo sa viaže tesne na úniu práv. Idú ruka v ruke. Nakoľko tak e, unijné občianstvo, ako aj tie základné piliere v podobe základných práv boli takýmto spôsobom prepojené, ako by sme mali vnímať tento vzájomný vzťah? Rada by som sa na pár minút pozastavila pri tomto vzťahu. Na jednej strane vieme, že obe inštitúcie e, boli schopné identifikovať explicitné e, odkazy v rámci zmluvy na začiatku 90. rokov, takže takéto zrodenie e, na základe zmluvy sa prekrývalo. Takisto vieme, že obe inštitúcie, že teda pokiaľ ide o základné práva a unijné občianstvo, zaznamenali výrazný vývoj Generálny advokát, kolonel eh, v rámci prípadu Betes v roku 2008 uviedol, že hnacím motorom pre justičnú evolúciu Európskej unijného občianstva od Maastrichtskej zmluvy a pokiaľ ide o koherentnosť a pragmatickú autoritu judikatúry, tá spočívala práve pri, alebo sa vznikla pri zrode základných práv. Avšak parlamentný rozvoj takýchto inštitúcií e, bol dôvodom na argument, že je nevyhnutné zabezpečiť istý prienik. E, Zazneval argument, že tá fúzia, tak povediať, je tak želateľná ako aj nevyhnutná. Unijné občianstvo by mohlo byť e, zmysluplným inštitútom len keby zahrňalo v sebe aj základné práva. Európsky parlament podporoval takýto názor. Takéto zlúčenie, takáto asociácia by tomu prepožičala väčší ústavný štatút, a definitívne by sa to rozviazalo od takých tých trhových e, úvah, trhových konotácií. V takýmto spôsobom paradigma homo economicus by sa plne transformovala na homo civitatis. Ako kozmopolitné občianstvo by občianstvo únie e, podporilo zásadu nediskriminácie, ústrednú zásadu nediskriminácie a ukončila by nekoherentné aplikovanie tohto návrh. Napriek tomu, že takýto návrh by mohol byť predmetom kritiky tým, že e, vymazáva, tak povedať, špecifičnosť e, týchto dvoch inštitútov. To znamená, že občianské práva sú právami občanov, ktorí, ktorí sú teda občanmi, e, pričom základné práva sú univerzálnymi hodnotami, ktoré potvrdzujú ľudskú dôstojnosť. Ja plne podporujem tú myšlienku recipročnej previazanosti a vzájomnosti medzi unijným občanstvom a základnými právami Občianstvo EÚ a základné práva sú kontextovo previazané, viažú sa, viažu sa takýmto spôsobom, ale to aj z normatívneho pohľadu. E, je možné spoliehať sa na základné práva pri potvrdzovaní e, práv občianstva, ktoré boli nejakým spôsobom porušené. Napríklad, keď je odmietnuté zlučenie rodiny tým, e, že sú diktované podmienky, ktoré nie sú obsiahnuté v smernici 2438, alebo keď sú obmedzované práva, občanov, keď sa obmedzuje rozhodovacia právomoc členských štátov, keď sa rozhodnú konať odchýlne od požiadaviek na slobodu pohybu svojich občanov. Pokiaľ ide o denominovaný okruh, tak základné práva poskytujú dodatočnú vrstvu ochrany, pokiaľ ide o vylúčenie alebo teda vyhnanie občanov EÚ. Prehlbenie a zvýšenie tých e, väzieb medzi chartou základných práv a unijným občianstvom poskytuje viac príležitostí pre obohatenie oboch inštitútov. článok 7, e, dodržiavanie práv viažúcich sa na rodinu, ochrana osobných údajov v článku 8, e, tie by mali byť tiež súčasťou e, hlavných základných ustanovení, ktoré sa týkajú základných práv. Ďalej, násilné vyhnanie rómskej populácie z Francúzska, čo bolo v rozpore s takýmito základnými právami, to všetko by malo byť súčasťou novoformulovaných ustanovení, ktoré by mali počiarkovať institucionalizované nás, teda násilie, alebo teda institucionalizované eh, porušovanie práv eh, rómskej menšiny. Prieskum, ktorý sa týkal menšín v Európe, tak ten preukázal, že eh, rómska menšina je práve najviac diskriminovaná medzi tými skúmanými menšinami. Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko mali pocit tam rómske menšiny, že sú predmetom etnickej diskriminácie minimálne raz za 12 mesiacov. Ďalej e, hovorí o tom, že nie sú si vedomi e, existencie protidiskriminačných zákonov alebo legislatívy a že čas, často dochádza práve k nahláseniu takýchto diskriminačných praktík. Inklúzia e, Rómov si vyžaduje odstránenie štrukturálnych nerovností a neprávostí v oblasti vzdelávania, bývania, zdravotnej starostlivosti a vybavenia občanov rómskej spoločnosti alebo romskej komunity právomocami. Nútené e, vyhodenia z obydlí a e, slabé životné podmienky v ich komunitách, e, to všetko sú veci, ktoré treba odstraňovať a to si vyžaduje konštantné úsilie. Ale Európa by mohla nejakým spôsobom riešiť niektoré z existujúcich nerovností. Napriek tomu, že všetci sa zhodneme, že unijné občianstvo zabezpečilo jednotlivcom nové právomoci tým, že e, znásobilo a poskytlo nové možnosti života, e, nedokázalo riešiť vo všeobecnosti tie štrukturálne problémy, respektíve diskrimináciu menšín. Predstavme si sociálne občianstvo Európskej únie, kde budú explicitné odkazy na sociálnu ochranu, kde bude minimálna mzda, ktorá zabezpečí dôstojný život, kde bude prístup k zdravotnej starostlivosti, kde bude pomoc e, bezdomovcom a boj proti javu bezdomovectva, ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci a právo na spravodlivé odmeny a ochrana pred prepustením. Inými slovami, občianstvo EÚ, ktoré bude zahraniať Európsky sociálny pilier, pilier sociálnych práv. E, v 90. rokoch e, som argumentovala, že je možné do časti 2 zmluvy o fungovaní Európskej únie vložiť doložku, ktorá bude hovoriť, že všetci občania EU majú právo preukazovať solidaritu s ostatnými občanmi EÚ a príslušnými štátmi, príslušníkmi ich krajiny. Toto, táto povinnosť e, znamená rešpektovanie dôstojnosti každej osoby a odmietnutie akej, akékoľvek formy sociálnej marginalizácie. Nedávno som argumentovala, že možné povinnosti sociálneho občianstva, ktoré by sa mohli pretaviť do ustanovení zmluvy, pokiaľ ide o občianstvo EÚ do budúcnosti, to by e, mohla byť povinnosť smerovaná tak na členské štáty ako na Úniu, aby podporili rovnaké postavenie všetkých e, občanov EÚ tým, že príjmu všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby zabezpečili účasť na pracovnom trhu a aby bojovali proti chudobe, bezdomovectvu a sociálnej exkluzii, vylúčeniu, alebo povinnosť na úrovni členských štátov, respektíve únie, podporovať inkluzívny prístup k zdrojom, právam a príležitostiam, ktoré sú nevyhnuté na účasť e, v demokratickom živote únie. Respektíve povinnosť inštitucionálnej rovnosti, ktorá bude uplatňovaná na všetky úrovne e, príjmania tvorby politík. E, táto myšlienka možného vypracovania alebo vytvorenia občianstva EÚ, to len potvrdí silné prepojenie s základnými právami. Európa práv je silne previazaná s európskou občanov a teda tieto všetky veci, tieto veci sú vzájomne prepojené. Ako teda tie mantinely, charty, na jednej strane e, sú tam e, tie základné práva, na druhej strane e, teda nejakým spôsobom sa to zmazáva, tak je možné očakávať inštitucionálne podmienky, ktoré budú viacej nápomocné kvalitnému životu, dobrému, nediskriminovanému, teda podmienka nediskriminácie akým spôsobom to dosiahnuť, ako prepojiť základné práva a občianstvo únie. Ja si dovolím tvrdiť, že tento vzťah sa bude naďalej obohacujúcim spôsobom rozvíjať. Znamená to vzájomnú závislosť, ehm, krížové popelenie, tak povediať, za komplexnú interakciu, bez fúzie, bez zlúčenia. Unijné občianstvo a základné práva sú tými hlavnými úzlami systému dobrej správy a riadenia veci verejných, ktoré majú podporovať e, spolunažívanie e, a prekvitanie ľudského pokolenia. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem pekne pani profesorka. Pán Bala Štarnok vystúpi ako ďalší. Budapest. Mr. Tarnok is involved. Peter Bazman, Univerzita v Budapešti, e, autor iniciatívy Európskej a, a bude prezentovať teraz túto konkrétnu iniciatívu dostáva slovo. Ďakujem pekne, je mi potešením vystúpiť e, tu na výbore LIBE. V rámci mojej prezentácie by som sa chcel sústrediť na tri kľúčové záležitosti, pokiaľ ide o správu z minulého roka o občianstve, unijnom občianstve. Poprvé, ochrana národných menšín a jazykovej rozmanitosti. Po druhé, reforma Európskej iniciatívy občanov, Európskej občianskej iniciatívy a nakoniec e, dôležitosť informovania občanov EÚ o ich právach v súvislosti práve s unijným občanstvom. Najskôr, pokiaľ ide o národné menšiny a jazykovú rozmanitosť. Správa z minulého roku uvádza, že takéto menšiny, to sú práve menšiny, ktoré koexistovali už celé e, roky s tou majoritnou kultúrou, čiže takáto, takéto menšiny sú označené ako tradičné. Takisto je tu počiarknutá potreba inštitúcií EÚ zohrávať viac aktívne, aktívnejšiu úlohu pri ochrane menšín a zdôrazňuje, že EÚ by mala vytvárať vysoké štandardy, pokiaľ ide o ochranu minorít menšín. Takisto správa sa zmienuje o rámcovom dohovore o ochrane národných menšín na Európskej charte pre regionálne, respektíve minoritné jazyky, menšinové jazyky. A je tam previazanie aj na dokument Rady Európy, kde sú nabadané všetky členské štáty na to, aby ratifikovali tento dokument a takisto vlády jednotlivých členských štátov, aby podporovali jazykovú rozmanitosť a transparentnosť a teda hľadali trvalé riešenia na podporu takejto rozmanitosti. Keď hovoríme o ochrane takýchto menšín v Európskej únie, tak musíme v prvom rade počiarknúť, že Európska únia e, spočíva na rešpektovaní práv osôb, ktoré sú súčasťou nejakých menšín, ale tu máme významný problém a síce, že nie je tu nejaký komplexný, explicitný systém, respektíve mechanizmus ochrany práv menšín Členské štáty vo všeobecnosti e, sa zdráhajú rozšíriť e, európske pôsobenie e, v tejto oblasti. Každopádne tie osobitosti autochtónnych a jazykových menšín musia byť chránené na to, aby sme zachovali európske kultúrne dedictvo. Isté riešenia už boli zadefinované za posledných niekoľko desaťročí, pokiaľ ide o tento komplexný problém jedno z najpopulárnejších riešení a takéto najaktuálnejšie riešenie spočívalo v tom, že budú transponované tieto dokumenty Rady Európy do legislatívy EÚ. Nie je e, potreba e, znova e, prichádzať s vecami, ktoré už existujú. Sú tu dobre popísané ustanovenia v týchto dokumentoch, každopádne je možné ľahko ich opomenúť v rámci medzinárodného práva. A preto ich transpozícia do európskej legislatívy by mohla znamenať dobré riešenie. V zmysle tejto snahy a uvádzajú aj tie najnovšie úspechy Európskeho parlamentu. Európsky parlament 7. februára tohto roku schválil uznesenie, v ktorom sa uvádza, že EÚ má zodpovednosť ochraňovať, e, podporovať práva menšín a že považuje za nevyhnutné zlepšiť legislatívny rámec EÚ, tak, aby bola zabezpečená ochrana osôb, ktoré sú, patria teda do menšín, do menšinového obyvateľstva. V tomto uznesení sa ďalej konštatuje, že EÚ chýbajú účinné nástroje na to, aby zabezpečila monitorovanie e, dodržiavania práv menšín. A to je veľmi dôležitá vec, ktorú treba poznamenať, pretože monitorovanie je vždy podstatnou náležitosťou. Ďalej, toto uznesenie vyzýva na účinné celoeurópske monitorovanie situácie autochtónnych a jazykových menšín. Ďalší kľúčový eh, bod uznesenia eh, je, že špecifikuje tie menšiny takýmto spôsobom, že ich definuje ako autochtónne, pôvodné alebo lingvistické alebo teda jazykové menšiny, čo nikdy predtým nebolo obsiahnuté v podobnom uznesení. Ďalšia vec sa týka eh, reformy Európskej občianskej iniciatívy. Správa o občianstve vyzýva komisiu, aby revidovala podmienky pre právnu prípustnosť e, požiadavky na registráciu a postupy preskúmania e, pre občianske iniciatívy, európske občianske iniciatívy. E, stanovisko Líbe ďalej uvádza, že existujú ešte stále, alebo pretrvajú významné deficity, pokiaľ ide o fungovanie európskej občianskej iniciatívy, ktoré treba riešiť. Ako všetci vieme, skutočné fungovanie takýchto iniciatív občanov od roku 2012 dalo dôvod na zrod mnohých argumentov, ktoré hovoria o tom, že treba zlepšiť fungovanie ECI, tejto iniciatívy občanov. Po prvých troch rokoch e, posudzovania Európsky parlament e, prijal správu a uznesenie ohľadom e, reformy ECI v roku 2015 v októbri. Predtým Európska komisia takisto schválila e, správu a konštatoval, že nie sú tam také veľké európske občianske iniciatívy. Tu v Bruseli Franz Timmermans e, oznámil reformu ECI konečne a my sme boli radi po návrhu, napríklad e, v stredu v rámci výboru Avko Pety prebehne verejné vypočutie a budeme sa zaoberať revíziou právneho rámca. V európskom občianstve Správa o občianstve zdôrazňuje tú skutočnosť, že priama účasť tiež príjma plán na to, že treba zorganizovať e, celoeurópsku osvetovú kampaň v súvislosti s plánov približuje k Európskej únii a taktiež sa tým podporuje účasť v európskych voľbách. Táto účasť e, kampaňou ktorej sú súčasťou v Maďarsku, za posledných pár mesiacov sme videli, že Subčanom, predovšetkým, čo sa týka demokratických nástrojov, ktoré sú v rámci národných eh, právnych systémov žiť. No a pokiaľ nedostatočne budeme informovať ľudí o ich právach, tak je zlepšiť ochranu ľudí, ktorí náležia k mm, jazykovým a etnickým menšinám a potvrť, podporiť kultúrnu. A 3. apríla máme ukončenú lehotu, takže momentálne to prebieha. Momentálne máme zozbieraných 650 tisíc k rôznym menšinám v Európe, tak je ťažké ich mobilizovať aj ako spoločenstva, aj ako jednotlivcov. Zbieranie poveda ľudia svoje práva nepoznajú, to treba napraviť. No a ešte jedna dôležitá vec, podľa mňa, sme sa dozvedeli aj o úspešných príbehoch, napríklad vo februári tu bolo uznesenie Európskeho parlamentu Gillian Mo, ktorá zastupuje Európsku komisiu nám poskytne pohľad komisie na niektoré aspekty európskeho občanstva, takže vo svetle posledných udalostí, takže prosím, máte slovo. Ďakujem aj za pozvanie do vášho výboru. Požiadali, aby som hovorila o správe komisie ohľadom európskeho občianstva. Myslím si, že jeden z rečníkov už o tom hovoril. Táto správa bola asi pred rokom, 24. januára 2017, publikovaná. Takže o čo ide v tejto správe? Je to dokument, ktorý sa díva do budúcnosti a poskytuje nám príležitosť zamyslieť nad tým, čo môže Európska únia robiť lepšie, aby sme zlepšili a posilnili práva európskych občanov. Takže je to súčasť prebiehajúceho procesu. No a Máme tu správu na základe článku 25, to je časť správa, ktorú e, vyžaduje zmluva. Európska komisia na základe článku musí každé 3 roky vydávať správu na základe článku, článku 25 a tam sa pozeráme na implementáciu špecifických občanských práv v EÚ za určité obdobie. Takže ako tieto správy súvisia Profesorka Kostakopulu hovorila o robení politik v tejto oblasti. Samozrejme, je treba sa na to pozerať e, v súčnosti viacerých oddelení komisie, takže nejdeme generálne rejtestvo jedno po druhom, ale spolupracujeme na tejto správe. Najprv prebehnú verejné konzultácie, zoberú sa do úvahy taktiež štatistiky Eurobarometra, a môžete teraz si uvedomiť, že v marci 2016 sme mali aj tu v parlamente spoločné vypočutie v výbore Libe, Avko a Juri, aj taktiež Pety. A hovorili sme tam o európskom čase v praxi. A toto je, toto komisie taktiež poskytlo veľmi hodnotné informácie pre našu správu za rok 2017. No a správu sme publikovali a čo sa stalo potom? Prišli na nadväzné kroky na túto správu komisie. No a po našej správe minulý rok rada schválila svoje vlastné závery ohľadom európskeho občianstva. To bolo v máji minulého roka. Prebehla diskusia na výbore regiónov na začiatku decembra minulého roka a parlament sám taktiež schválil príslušné uznesenie ohľadom správy o európskom občianstve. A to bolo tiež ešte v decembri. Takže vidíte, že je to prebiehajúci proces. My sme vďační aj za spätnú väzbu, ktorú sme obdržali od ďalších inštitúcií, predovšetkým od parlamentu v súvislosti s našou správou. A predovšetkým v uznesení parlamentu sme videli rôzne veci, o ktoré ste požiadali, aby sme sa na ne pozreli v kontexte európskeho občianstva. To je čo týka správy ako takej. Takže je štruktúra je taká, že sú tam stanovené štyri zásadné témy a priority. No a ja vám teraz poviem o tom, ako ich implementujeme. Prvá téma to je to, že potrebujeme podporovať právy vyplývajúce z európskeho občianstva a taktiež spoločné hodnoty. My sme videli na základe prieskumov Eurobarometra, že európsky občania by sa chceli dozvedieť viac o svojich právach. Lebo ešte toho nevedia prieskumov Eurobarometra, že európsky občania by sa chceli dozvedieť viac o svojich právach. Lebo ešte toho nevedia celoeurópsku osvetovú kampaň ohľadom práv vyplývajúcich z európskeho občianstva. Myslím si, že toto priniesie práv občanov na konzulárnu ochranu v tretich krajinách, na konzulátov iných členských štátoch. Toto je taktiež súčasť našej kampane. A ďalej budeme teda hovoriť občanom. No a ešte v rámci tej prvej témy podpory európskeho občianstva a spoločných hodnôt a práv v kapitole ohľadom ochrany týchto práv chce komisia práva vzhľadom na investície a poskytneme určité konkrétne usmernenia. Druhá téma v rámci našej správy bola myšlienka podpory účasti občanov na demokratickom politickom živote v Európskej únii, únii. Je potreba podporovať ich účasť na tomto živote. Ako som povedala, je treba poskytovať viac informácií, lebo prieskum ukázal, že mobilní európske občania často nepoznajú svoje práva ohľadom toho, že môžu voliť overené metódy, aby sme pomo- môžeme pomôcť občanom kandidovať aj voliť vo voľbách v jednom členskom štáte, pokiaľ sa teda presťahujú do iného členského štátu. No a konkrétne v apríli tohto roka organizujeme technickú akciu sa volieb. Taktiež prebehne akcia na vysokej úrovni vzhľadom na demokratickú účasť na voľbách. Chceme navýšiť predovšetkým účasť mladých ľudí a príslušníkov zraniteľných skupín, postihnutých a žien e, pri voľbách. Právy súvisí s tým, že chceme odstraňovať byrokraciu pre mobilných európskych občanov, aby pre nich bolo jednoduchšie sa presúvať zo štátu do štátu, aby lepšie mohli čeliť administratívnym postupom, ktorý s týmto súvisia príklad toho, stále rokuje, ale chceme občanom umožniť, aby mohli robiť svoje administratívne kroky na internete, online. Ten návrh ide ruka v ruke s prílohou, so zoznamom toho, čo môžete robiť online, napríklad registrovať vozidlo v inom človečnosti a podpory rovnosti. No v podstate toto má dve časti. Komisia pracuje na rôznych aspektoch tejto časti správy vo vzťahu k rovnosti. Komisia No a v legislatívnej oblasti určite viete, že sa rokuje o návrhu e, zosúladenia rodinného a pracovného života. Čo sa týka posilnenia bezpečnosti, tam opäť prebehli verejné konzultácie a taktiež prieskum z Eurobarmatru ukázal, že ľudia si robia obavy ohľadom bezpečnosti. Tam opäť prebehli verejné konzultácie a taktiež prieskum z Eurobarmatru ukázal, že ľudia si robia obavy ohľadom bezpečnosti. Ďalej tu máme e, otázku e, národných e, povolení k pobytu a rôznych dokumentov v tejto súvislosti, ktoré by zjednodušili vydávanie týchto dokumentov a taktiež zjednodušili každodenný e, život ľuďom. Ale taktiež paralelne sa zamýšľame nad tým, ako e, podporiť európske občanstvo a toho, ako ďalej rozvíjať európske občianstvo. A v kontexte tejto skupiny chcem povedať, že samozrejme ja tam poviem vám všetkým za e, vaše e, informácie. Ďakujem, ďakujem všetkým rečníkom za to, že ste brali do úvodu 5 žiadostí o slovo. Spinelli, Anna Gomeš, Čaky in, a Infeld. Takže prvá bude Barbara Spinelli. Grazie, prezidente. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa veľmi pekne poďakovať e, rečníkom podstatné. Prvá vec smeruje eh, na pána profesora Kozenakosa, Kochenora, pardon, a ty, taký zákon, ktorý bude v duchu kozmopolitného, kozmopolitnom duchu, a ktorý nahradí nejaké ústavné úpravy, ako je to teda v linii Verhofstadt, chráni tých, ktorí môžu strácať a preto sa sklonuje eh, jedným dýchom s právnym štátom Druhá vec, e, keď ste vypovedali to, že, keď ste povedali to, že myšlienka zachovania ochrany tých základných e, prvkov európskeho občianstva, a iného občianstva pre európskych občanov, ktorí sú v Spojenom kráľovstve a pre tých občanov Spojeného kráľovstva, ktorí sú v Európskej únii. Nemyslím si, že to ohrozuje článok 50, ale myšlienka zabezpečiť občianstvo pre týchto občanov e, má zabezpečiť právnu istotu pre všetkých tých, ktorí prijali to, alebo spravili tú voľbu, vlastné teda životné voľby, e, opierajúca o európsku legislatívu, ktorá zabezpečuje unijné občianstvo a slobodu pohybu. Túto záruku dostali e, trvalým spôsobom je trvalej povahy pre celý život, čiže je treba niečo spraviť aj právne, aby to bolo ošetrené. Ja osobne si nemyslím, že britskí voliči hlasovali za stratu takýchto práv. A myslím si, že to je riziko, do ktorého sa dostávame, e, pokiaľ si vezmeme do úvahy návrh britskej vlády a na, konkrétne aj návrh settled Status. Okrem iného, pokiaľ ide o settled status, mám otázku na zástupkyňu komisie. To je pani, ktorá vystúpila ako posledná, keď hovorila o certifikátoch e, o certifikátoch občana, pokiaľ je o zabezpečenie zabezpečenie bezpečnosti. E, Není to zároveň aj teda settled status ako by to mohli považovať 27, e, teda ako by to mohlo vyhodnocovať tých 27 členských štátov? Keď hovoríte o sociálnych právach, e, myslíte si, že Európska únia sa má e, držať charty sociálnych práv, pretože tam sa práve nachádzajú tie sociálne práva, o ktorých ste hovorili. A na záver, pán profesor Tarnok, pokiaľ ide o reformu iniciatívy európskych občanov, vieme, že je chorá táto iniciatíva, že nie, nie je dobre fungujúca, pretože nikdy neboli dosledované a doriešené nejaké iniciatívy, alebo niektoré nevyústili v nejaký úspech. A ja sa chcem spýtať, že ako je možné v rámci zmien a doplnení, ktoré boli prijaté k návrhu komisie, ako by bolo možné tam zapracovať argumenty súdneho dvoru, e, pokiaľ ide o Safe Park, aj pokiaľ ide o TTIP, pretože to sú dve rozdielne problematiky. Safe Park je možnosť čiastočne e, registrovať a prihlasovať tieto iniciatívy. A tá druhá venovaná je, dáva možnosť na novo zadefinovať definíciu právneho aktu. a tu sa obracajú na komisiu v prípade návrhov zmien legislatívy formou občianskej iniciatívy, ktorá by skončila úspechom. Ďakujem. Thank you very much. Ja si nemyslím, že sa tým spochybňuje článok 50, na rozdiel od kolegyne Spinelli. Podľa mňa by sa tým ešte utvrdili občianské práva dôsledilo e, to, čo povedal pán pani profesorka Kosta Kopolu, e, čo sa týka pojmu toho, že civilizácia je zadefinovaná fungovaním človeka ziskovo. Tieto programy zlatých víz, tzv. alebo rôzne investičné programy, prostredníctvom ktorých e, naše členské štáty predávajú občitali v podstate sa tým podporuje pranie špinavých peňazí a zločin a dováža sa to do EÚ a to potrebujeme. Nemyslíte si, že by toto potrebovalo aj reakciu z akademickej spoločnosti. Ide tu o predaj, teda organizovaný predaj občianstva, občianstva EÚ. A toho sa dopúšťajú naše vlastné členské štáty. Jorva prislúbila, nechápem, ako komisár Timmermans sa toho zatiaľ ešte neujal, že sa do toho nepustil. Zaujímalo by ma teda, ako to vnímate videl. Ďakujem. Ospravedlňujem sa za to, že som hlasovo indispozovaný, indisponovaný. Minulý týždeň som totiž bol odcestovaný v Stredoafrickej republike, ochorel som tam. Myslím, že eh, to však postihlo len môj hlas, nie môj mozog. Chcel by som priniesť tri poznámky, ak dovolíte. Je to zvláštne, A ešte, ak môžem podotknúť, to vychádza toto vypočutie z mojej iniciatívy. Mňa by zaujímalo, ako by sme mohli nadviazať na koncept občianstva EÚ, ktorý vznikol od podpisu zmluvy o EÚ a o tom som nič nepočul. okrem akademicky relevantných úvah e, vlastne podľa mňa ide o to zadefinovať čo presne zahrania pojem občianstvo. Podľa mňa občianstvo v 21. storočí akademicky relevantných úvah e, vlastne podľa mňa ide o to zadefinovať čo presne zahrania pojem občianstvo. Podľa mňa občianstvo v 21. storočí a to platilo aj pre 20. storočie, aspoň po 70 ročí, keď bola podpísaná Masrická zmluva, podľa mňa sa to týka predovšetkým plnoprávneho členstva. Chcete už byť občanmi EÚ, pretože ste sa rozhodli, že pre vás Únia nič neznamená. To budete občanmi tretej krajiny. Konec konci. Ďakujem. Ďakujem aj všetkým trom akademikom. Chcem sa ospravedlniť, ak moje otázky sa budú vyjadrovať témam, ktoré ste spomenuli na úvod. Ja som totiž prišla o niečo neskôr. Nezachytila som úplne všetko čo sa týka občianstva v EÚ, aj mimo únie, zdá sa, že je to čoraz viac e, niečo exkluzívne a nie inkluzívne. Zdá sa, že je to niečo, čo nás odlišuje od iných, e, ako by sme sa chceli tých ostatných držať v bezpečnej vzdialenosti. No, spomínali ste tu dve veci a to ma naozaj veľmi zaujalo. Poznámky Franka Engela otázka zlatých víz a situácia po Brexite. Ehm, vidím, že sa nezhodujeme v rôznych veciach a ja súhlasím s otázkou zlatých víz, nejako to nesúvisí s občianstvom ako takým, že teda niekto je súčasťou spoločenstva, spoločnosti. Ide len o to, ako dostať peniaze zo zločinu do EÚ a tiež ako sa dostať na trh EÚ. Nejako to nesúvisí s občanstvom ako takým. A Frank veľmi správne spomína, že ten, kto získava občanstvo, sa musí stotožniť s úniou, ale nesúhlasím s tým, čo si povedala Brexite, pretože ľudia stratia svoje práva proti svojmu rozhodnutiu iba preto, že tak rozhodli ich spoluobčania a oni sa pritom veľmi úzko sotožňujú s úniou. Prečo teda by oni nemohli, hoci navrhli, že sú ochotní zaplatiť e, istú miernu sumu, aspoň za to, že by si nechali aspoň čas svojho občianstva, ak by sme umožnili tento systém zlatých víz. Musíme to dôkladne prejednať. Čo teda je podstatou občianstva? Možno ste spomenuli na úvod, ale mne to trošku uniklo Existuje totiž jeden eh, holandský súdny eh, prípad, keď britský občan, ktorý eh, pobýva v Holandsku, sa obrátil na súd s požiadavkou, či Brexit znamená automaticky stratu ich občanstva EÚ, pretože občanstvo EÚ vyplýva z národného občianstva, ale sú to dve odlišné veci. A chcela by som sa opýtať, ako to vnímate. A ešte dve alebo tri poznámky na záver. Chcela by som eh, sa obrátiť na našich troch rečníkov, ako vnímajú Bill of Rights. Nie. Zachytila som, že by ste tu spomenuli ďalej pani Moore. Jedna vec, eh, ktorá ma zarazila, je vaša poznámka o harmonizácii preukaza totožnosti že sa to údajne e, odôvodňuje potrebou bezpečnosti. Mne to prípada, ako by sa zavádzali bezpečnostné opatrenia za tými dvierkami, pritom nejako nesúvisia s občianstvom ako takým, ale skôr e, súvisia s bezpečnostnou agendou. A ešte, a to naozaj len pre záznam, občianskej iniciatívy. Hovorí sa o tom veľa, podľa mňa ale to len hračka, taký cumlík, pretože my Musíme predovšetkým zajistiť, aby európske inštitúcie boli o mnoho demokratickejšie, európske občania a na to, aby podpísali európsku iniciatívu, e, vyžaduje si to milión podpisov, ale zdá sa, že to má väčšiu váhu ako, dajme tomu, uznesenie Európskeho parlamentu, pričom v posledných voľbách 170 miliónov ľudí naposledy hlasovalo vo voľbách. Teda ak chceme, aby únia bola demokratickejšia, transparentnejšia, priamo zodpovednejšia, nemyslím si, že potrebujeme takéto hračky na upokojenie našich občanov, aby sme im zdanlivo e, dáva. pekne Birgit Sipel. Ďakujem, pán predseda. Jazykových menšín. Tu som ostala troška zmetená, pretože všetci občania by mali mať rovnaké právo. štáty dokázali vysvetliť, aké sú práva samotným občanom ich krajín, pretože tam už vzniká prvý deficit a keby to občianstvo, respektíve aj národné občianstvo, by sme nemali mať možnosť si kúpiť, ale pravidlá e, v mnohých členských krajinoch, krajinách, e, ktoré posudzovali všetky členské štáty, tak by sme našli iné formy korupcie a nimi. Chopila ako pracovnej témy sa týkala práve občianstva, reformy teda občianstva vychádzali z konkrétnych štátov. Prečo to je takto? Pretože keď hovoríme o unijnom občianstve, tak človek, ktorý má takéto občianstvo, má občianstvo jedného z členských štátov eh, vo všetkých členských a inak ho podmienujú. Čiže podľa mňa na to, aby sme to skutočne zabezpečili, aby to bolo rovnaké, aby to bolo rovnako, rovnaké zaobchádzanie pre všetkých, to by si vyžadovalo harmonizáciu aj príslušnosť nejakému členskému štátu s príslušnosťou k európskemu občianstvu. Niektorí vravia, nepomôže reforma, musíme čakať, kým EÚ bude schopná rozpracovať takúto tému, skutočne, aby upravili otázky alebo podmienky, ktoré sa týka občianstva samotného členského štátu, pretože nad z toho, že neuznávajú to, že deti, ktoré sa rodia a vyrastajú, iná cesta, ďakujem, ďakujem Cecil, Helga Stevens. Thank you, Chair. Colleague. Ďakujem ľuďoch s uh, sluchovým postihnutím. E, myslím, že títo ľudia stále ešte majú veľa prekážok. Prístup e, k komunikácii, k e, technológiám, pretože nedokážu, ne, ne, nemajú teda, hovoria posunkovou rečou, ako zabezpečíme teda ich inklúziu. Keď hovoríme o rozmanitosti, hovoríme o hovorených jazykoch, ale neuvažujeme nad tými protežkami, ktoré sú práve na poli jazykového, posunkovej reči. akým spôsobom, ako plánujete zahrnúť do koncepcie jazykovej rozmanitosti práve aj ľudí e, so sluchovým postihnutím? Hlavne, viete mi povedať, či ich môžeme klasifikovať ako jazykovú menšinu? Podľa mňa áno, ja by som sa domnievala, že áno ja sa považujem za členku práve takéto jazykovej menšiny. Chcela by som od vás počuť váš názor, akom referenčnom rámci vy vnímate práve ľudí so sluchovým postihnutím. E, pokiaľ ide o komisiu, neviem, či viete reči e, s veľkou väčšinovou podporou parlamentu. Rada by som počula od komisie, aký je plán e, doriešiť takéto uznesenie, dosledovať ho a nadviazať na toto uznesenie. Je dôležité, aby Európska komisia, ako aj ostatné inštitúcie, odviedli svoj podiel, pokiaľ ide o posunkový väzet na toto konkrétne uznesenie Európskeho parlamentu. Už nemám ďalších prihlásených. Myslím, že zazneli veľmi zaujímavé argumenty a teraz dostanú slovo naši rečníci. Na úvod eh, pán profesor Kočenov a potom pôjdeme v rovnakom poradí, ako sme urobili na začiatku. Ďakujem pekne za skvelé otázky. Predpokladáme istú mieru vzájomného chápania a aj napriek tomu, že sme na začiatku nezadefinovali konkrétne presne, čo je občianstvo, ja si dovolím hovoriť za všetkých v rámci panelu, ale dostanem sa nakoniec tej definícii občianstva. Najskôr by som sa chcel dotknúť otázky Brexitu. Súhlasím s pánom Engelom, úplne sa stotožňujem s tým, čo povedal ale nie e, z dôvodov, ktoré uviedol, že jednoducho odhlasovali svoj odchod, ale z toho dôvodu, že článok 50, ktorý je evidentne v rozpore s ustanovením tej istej zmluvy, ktorá hovorí o tom, že zmluvy, ktoré sú takto uzavreté, e, majú pokračovať naďalej a naďalej, to zjavne preukazuje, že tá, to pokračovanie, tá kontinuita má svoje obmedzenia z pohľadu textu. Nechcem teraz byť príliš právnický, ale článok 50 predpokladá, že je možný aj odchod a občianstvo ako jedna z, jeden z dvoch pilierov toho, čo, o čom je vlastne občianstvo EÚ. Prvá vec, prvý pilier sa týka e, spoločného trhu a druhý pilier sa týka unijného občianstva. To je článok 3. Ak má byť verný zneniu tohto článku, tak nie je možné e, prezentovať záujmy občianstva. To je článok 3. Ak má byť verný zneniu tohto článku, tak nie je možné e, prezentovať záujmy, tak potom budeme nahrázať e, naš, naše, naše vnímanie situácie, alebo teda na náš verdikt na to situáciu, nahradíme ten verdikt, ktorý spravili samotný Brit štát, čiže nemôžeme jednoducho nejakým spôsobom e, nadraďovať naše záujmy, alebo nejakým popierať demokratický výsledok v nejakej krajine tým, že budeme tu podsúvať na sveta, ktorý, ktoré umožňuje rozlišovať práve medzi občanmi a neobčanmi. A uvediem príklad, a to je ten balík na území e, celého toho zoskupenia, celého spoločenstva. E, v EÚ, neobčan EÚ, ktorý vstúpi cez Luxembursko, cez Rakúsko, cez Taliansko, ktorú sme vytvorili, a všetkých tých práv, ktoré sme plus minus vytvorili, vynecháva z toho príslušníkov tretich krajín, ktorí nemajú občianstvo a to by som e, povedal e, jasne povedať, že ja tu nezastupujem malckú vládu, ja nie som malťanom. E, mojou úlohou, pokiaľ ide o malcké úrady, je objasniť malé paniky, pretože to presne zosobňuje tú pridanú hodnotu únie, ktorú sme vytvorili. A tou pridanou hodnotou je to, že naše občianstvo v pardon, Taliani, ktorí sa rodili v Luxemburgu, musia získať také isté práva ako Taliani, ktorí boli nariadení v Taliansku, bez ohľadu na skutočnosť, či nehovoria podaným štatútom a ten si nevolia e, z vlastnej vole, nevyberajú si ho z dôvodu nejakých hodnot alebo ašpirácií konkrétnej osoby. Predpokladám, že to nie je najobľúbenejší argument, ktorý prezentujem. Nemá v sebe inherentný etický alebo morálny komponent. Keby pán Engel. Predstavme si, že je silný americký e, orientovaný, e, proamerický. Zajtra pôjde e, do Spojených štátov, ktorá má interakciu s rôznymi fórami na úrovni členských štátov, tak to treba určite privítať. Občianstvo je výlučné. A... Ďakujeme pani Mor. Ďakujem. Takže zaznela tu otázka, ohľadom iniciatívy komisie, ohľadom e, rezidenčných e, dokladov a občanských preukazov. Takže toto je súčasťou nášho pracovného programu pre rok 2018. Komisia pripravuje hodnotenie vplyvu a schválenie legislatívy je naplánované na 17. apríla. V podstate sú tam dve časti tie rezidenčné dokumenty na jednej strane, občanské preukazy na druhej. Tie rezidenčné dokumenty alebo dokumenty rezidenta v rámci smernice o voľnom pohybe, tak jedine takéto dokumenty momentálne sa vydávajú rodinným príslušníkom. A čo sa týka iných mobilných EÚ občanov, napríklad ja, ktorá žijem tu v Belgicku, tak nemám mm, žiadny štandardizovaný dokument. Ja v Belgicku mám také niečo, čo sa podobá na občanský preukaz, niekoho to môže aj zmiasť. V iných krajinách môžu dostať len kus papiera. Takže komisia, čo chce poriešiť, momentálne teda robíme dopadovú štúdiu, ako som povedala, chceme sa pozrieť na to, či nejakým spôsobom by sme mohli vytvoriť nejaké štandardizované dokumenty pre v podstate potvrdenie o pobyte. Pani Spinelli o tom hovorila, ale toto nesúvisí s tzv. settler status e, v Spojenom kráľovstve. Toto je druhá časť, tak toto je jedna časť tej iniciatívy. Druhá sa týka občanských preukazov. Smernica o voľnom pohybe vám umožňuje vstúpiť na územie členského štá- iného členského štátu s vašim pasom alebo občanským preukazom. Môžete to urobiť teda v rámci vnútorných hraníc EÚ. Takže občanský preukaz je veľmi dôležitý aj z bezpečnostného pohľadu a preto naša iniciatíva skúma, či potrebujeme nejaké charakteristiky, špecifikácie týchto preukazov z hľadiska bezpečnosti, možno nejaký čip, ale niekedy sa stane, že ten čip sa nedá načítať, že nefunguje, alebo čítačka e, nejakého kódu na pase taktiež nefunguje, niekedy funguje, takže je treba podporovať voľný pohyb. A zároveň bezpečnosť a nejde nám o to, aby sme harmonizovali formát národných občanských preukazov. Tie budú naďalej vyzerať rovnako. Niekde ich môžete využívať aj na rôzne účely. Napríklad v Belgicku, keď je do lekárne, môžete ho tam použiť. Takže tam sa nič nebude meniť. Jedine to, že tam chceme zaviesť nejaké štandardizované bezpečnostné eh, špecifika. Už sme preskúmali rôzne možnosti, uvidíme, ako budem pokračovať. Druhá vec, otázka ohľadom toho, či musíme harmonizovať postup nadobudnutia občianstva. Niektorí rečníci povedali, že v rámci európskeho práva občanstvo spadá do právomoci členského štátu, ale do takej miery, že pokiaľ členský štát e, odníma alebo udeluje občianstvo, tak musí rešpektovať právo Európskej únie. To je prvá vec. Niektorí ste hovorili o zlatých víza alebo o občanských investičných schémach. Ako som povedala, pani Gomeš už tu nie je. Komisárka Jorová oznámila, že pred koncom tohto roka komisia zverejní správu ohľadom národných schém udelovania občanstva investorom. Komisia momentálne pracuje na štúdii vo vzťahu k tejto správe. No a čo robíme? Pozeráme sa na postupy vo všetkých členských štátoch, na národnú legislatívu, na usmernenia a na to, ako to vyzerá v praxi. No a potom správa poskytne určité usmernenia ešte predkoncom tohto roka. Na záver čo som ešte chcela povedať, tomu, čo povedala pani Stevens, uznesenie ohľadom e, znakového jazyka, ako komisia bude postupovať v tomto prípade. Bohužiaľ sa ospravedlňujem, že nemôžem vám dať nejaké konkrétne informácie, ako už som povedala. V rámci našej pracovnej skupiny pre občianstvo spolupracujeme s inými oddeleniami komisie a ja viem, že oni na tomto pracujú, že chcú pretlačiť e, zákon alebo právny akt ohľadom prístupu pre postihnutých. Takže ja sa s nimi o tom porozprávam, odkážem vám, čo ste povedali, taktiež v súvislosti s vašim uznesením, no ale požiaľ za seba a za moje delenie môžem povedať len to, čo som povedala ohľadom umožnenia demokratickej účasti ale určite sa zoberie do úvahy, čo týka stanoviska parlamentu a rady, tak nebude ľahké sa dohodnúť. A to je asi tak všetko z mojej strany. Ďakujeme. Chce niekto sa prihlásiť o slovo? Som rád za informácie, ktoré sme dostali. Je jasné, že každý bude mať iný pohľad. Iný pohľad budú mať členské štáty ktoré zastupujú alebo ich vlády a iný pohľad budeme mať my, europoslanci, ktorí možno niektoré veci vidíme z európskeho pohľadu. Sú jasné body, kde sme sa už dohodli medzi jednotlivými politickými skupinami a kde si myslí, že sú zásadné problémy, kde sú rozpory medzi parlamentom a radou. Či by si to mohla konkrétne pomenovať? Ďakujem. Ďakujeme, Sofi. Áno, je to pár vecí, ich dosť vlastne. My diskutujeme na základe, alebo rokujeme na základe mandátu, ktorý tu bol schválený. Taktiež ja mám explicitne ten cieľ, že chcem získať širokú väčšinu, lebo je to citlivá otázka. Takže nemôžeme to pretlačiť nejakou marginálnou väčšinou. Potrebujeme veľkú väčšinu aj na rade. Môžem vám dať aktuálne informácie. Skutočne sme sa dohodli zatiaľ len na detailoch. Tie veľké veci, tie nové ustanovenia, ktoré chce rada zaviesť, ktoré by umožnili veľké obmedzenie slobody pohybu, tak nehovoríme tu priamo o zadržiavaní, o detencii, ale takmer. Niektoré členské štáty, ako napríklad Nemecko, tam je regionálny systém alebo vytvárania podmienok príjmania. A tam môže sa dá povedať, že ľudia by mali zostať v určitom regióne. Ale toto by sa dalo pochopiť aj tak, ako keby členské štáty mohli povedať, že toto je obmedzenie slobody pohybu. Ten človek môže zostať len v určitej lokalite, takže to je treba doriešiť. Rada nám ani riadne nevysvetlila, prečo potrebujú takéto ustanovenia. Oni hovoria, v podstate sa týmto bude kodifikovať v zákone len to, čo už sa momentálne robí, ale pokiaľ je to tak, tak nepotrebujú novú legislatívu. Alebo možno tam chcú niečo e, Mm, kodifikovať, čo je ilegálne. Takže, čo týka tých informácií, je treba sa dohodnúť, aké informácie sa budú týmto ľuďom poskytovať. No a podľa mňa, čím viacej informácií dostanú, tak tým je menej pravdepodobné, že s tým budú problémy neskôr. Takže ja nerozumiem stanovisku rady, že to chcú obmedzovať, nechcú mať zoznam informácií, ktoré sa budú udelovať, alebo len v úvodných ustanoveniach. Je to skutočne úplne iná filozofia. No a ja si myslím, že sa určite nakoniec dohodneme, nebude to ľahké, ale budeme robiť všetko, čo bude v mojich silách, tak ako mal to požiadal tento parlament. Ďakujem pekne. Teraz ďalší bod nášho programu. To sa týka aktuálneho stavu medzi inštitucionálnych rokovaní o návrhu nariadenia o rámci presídľovania únie. K tejto téme už prebehli dva trialógy 13. decembra a 17. januára. Teraz by som požiadal pani Björk, aby nám krátko priblížila aktuálny stav rokovaní. Ďakujem. Chcela by som sa neskôr poďakovať oňovým spravodajcom ktorí sa aktívne podielajú na týchto rokovaniach. Prebehlo e, e, prvé stretnutie ešte za estenského predsedníctva koncom minulého roka. Tam sa stanovili všeobecné pozície a potom prvé obsahové diskusie v rámci bulharského predsedníctva 17. januára. A ako už naznačila Sofie, je zjavné, že sú dosť veľké odlišnosti v našich pozíciách a tiež, čo sa týka môjho mandátu, my máme pozíciu veľmi blízku k UNHCR, čo sa týka definície presídľovania, pričom rada prijala pozíciu, ktorá zahrňa aj humanitárne pripustenie a tu chceme to podrobnejšie prejednať na ďalších stretnutiach. Začali sme ten druhý trialóg spolu s kolegami, ako som už povedala, z bulharského predsedníctva. Tu sme hovorili aj o humanitárnych aspektoch prepustenia a tiež o procedurálnych dôsledkoch. Budeme to musieť ešte podrobnejšie prejednať aj z hľadiska pozície e, spolulegislatívnych orgánov a tiež sme hovorili o kritériách LGBT a taktiež teda o nárokovateľnosti a nenárokovateľnosti a z akých dôvodov je to takto e, stanovené. Aj tu sú dosť veľké rozdielnosti v názoroch medzi parlamentom a radou, e, pretože máme tieto dva rozlišné procesy, humanitárne a presiedľovacie aspekty, preto budeme musieť ešte popracovať na tom, ako sa názorovo stretnúť. Teším sa na tretie stretnutie v rámci trialógu v Zatiaľ sa nám spolupracuje s bulharským predsedníctvom veľmi dobre a tiež sa chcem poďakovať aj za podporu tenemým spravodajcom. Myslím si, chcela by som tiež dôrazniť, e, že aj komisia bude musieť prísť s kompromismi, ktoré by mohli priblížiť tieto dve naše pozície Rady a parlamentu v ďalšom procese rokovaní. Myslím, že ak sa nám to podarí, Únia sa posunie ďalej ako globálny hráč a to v čase, ktorý je e, naozaj kľúčový. Ďakujem. Ja by som privítal, keby sa k tomu mohlo povedať viac podrobností, kde je zásadný problém, čo sa teď rieš, teraz rieši, kde sa nezhodujú. OK, can I try? Um, že tohle je zásadní téma. Je potřeba je to teda téma, ktorá je zásadná, musíme o nej hovoriť, je veľmi citlivá. Pred voľbami sa bude čoraz e, viac dostávať aj do médií. Predpokladám, odmietal migráciu. Na jeseň pri voľbách e, bola e, tiež táto téma zásadná. Teda zaujímalo by ma, kde sú tie hlavné problémy, kde sa s radou nezhodujeme a v čom tieto problémy spočívajú. A tiež, kde sú tie hlavné problémy tu v parlamente, v čom sa nezhodujeme, či by sa to dalo nejako jednoducho pomenovať. Yeah. Uh, Ďakujem. Aby Únia na seba prevzala o mnoho väčšiu zodpovednosť prostredníctvom uh, tohto programa presídľovania. Myslím si, že rád uh, o mnoho viac. Môžeme si to mm, prejednať aj osobne. Aj tie nevyspravodajce sa snažia o kompromis. Je však dôležité. Sophie Intfeld. Sophie má otázku. Nezačína diskusia národnej politike a ja to vnímam tak, že pozícia rady o my o mnoho viac. Samozrejme, medzi vnímaním a realitou sú niekedy obrovské rozdiely. Mm, Európsky parlament má svoju pozíciu odsúhlasenú prispôsobiť aj odlišné kontexty v jednotlivých krajinách. A ďakujeme pekne. Teraz sa dostávame k k poslednému bodu nášho dnešného stretnutia pluralizmus médií a sloboda médií v EÚ. Pani Spinelli predložila svoj návrh správy k tejto téme 11. januára. Bolo predložených 227 pozmeňovacích návrhov celkovo k tejto správe z iniciatívy. Teraz dávam slovo pani Spinelli aby vyhodnotila tieto pozmeňovacie návrhy a tiež, aby približila témy, ktoré sa v týchto návrhoch objavovali. Nech sa páči, pani kolegyňa Spinelli, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Poprvé, chcela by som poďakovať tieňovým spravodajcom za pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené. Každý obsahuje dôležité body, a v mnohých prípadoch som privítala tie návrhy a chcela by som to pretaviť e, do textu, chcela by som ich tam zakomponovať. A myslím a dúfam teda, že aj budem privítala tie návrhy a chcela by som to pretaviť e, do textu, chcela by som ich tam zakomponovať. A myslím a dúfam teda, že aj budúce stretnutia tieňových spravodajcov budú predstavovať konštruktívny moment v tomto procese. Chcela by som teraz z pozície spravodajkyne spomenúť veci, ktoré mi najviac ležia na srdci. Nie je podľa mňa nevyhnutné dávať e, pokyny alebo inštrukcie ako parlament, akým spôsobom by bolo možné dosiahnuť to, že tradičná žurnalistika alebo blogy alebo online platformy e, by, alebo zisťovať, alebo verifikovať, či hovoria pravdu alebo nie. Pretože ja si nemyslím, že by existovala jediná pravá in, interpretácia aktuálnych informácií a tak, aby teda offline alebo online média e, nejakým spôsobom e, boli alebo plnili funkciu e, ševeda z Delphi alebo proroka z Delphi, delského proroka. Nemyslím si, že vždy hovoria pravdu, že sa to dá tak jednoznačne povedať len autoritárske režimy dokážu takto jednoznačne posúdiť eh, pravdu alebo nepravdu v médiách. Našou funkciou nie je byť takýto veštec. My máme funkciu politikov, úlohu politikov a aspoň podľa mňa úloha, politická úloha tohto parlamentu spočíva v tom, aby sme zdôrazňovali nevyhnutnosť slobody, pluralizmu a e, liberálnosti, teda médií, ktorá je ohrozovaná v takýchto ekonomických časoch a zároveň si ujasniť a pochopiť, že svet médií e, zostávajú štvrtou mocou e, nezávislou od ostatných e, mocí a predovšetkým od moci politickej, vrátane našej. Povaha a funkcia tejto štvrtej moci je kritika, kritizovanie pomerov a tu som sa nechal viesť maximou, ktorú spomína Michel Foucault, pokiaľ ide o kritiku, ktorá vždy, a citujem, je umením, ktoré vykonávajú, ktorú vykonávajú tie vládnúce e, vrstvy v snahe nebyť ovládaný. Uznesenie neopomína existenciu problému tzv. falošných správ, fake news, ohľadom ktorých bolo prezentovaných a predložených veľa pozmeňujúcich návrhov, pretože predstavujú jednu z najpodstatnejších náležitosti mojej správy. Poznáte, aký je môj názor. Vyjadril som ho na Libe a opakujem ten názor aj v správe. Nemyslím si, že falošné správy, fake news sú novým javom. Ani si nemyslím, že je možné e, o nich hovoriť len so zrodením internetu alebo sociálnych sietí. E, pripomínam e, vojnu v Iraku a Hovorím aj o nepravdivých informáciách šírnych v súvislosti s eh, programom eh, zbraní hromadného ničenia. Takisto po druhej svetovej vojne všetky tie informácie, ktoré sa týkali eh, toho konfliktu, tak boli tradičnými médiami deformované tým, že vynechávali dôležité skutočnosti, alebo boli reportéri častokrát zaujatí vo svojom spravodajstve. Ja som privítala niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré práve potvrdzujú takéto, takýto názor a to je dôvod, e, z ktorého by som, pre ktorý by som chcela, aby tento text sa výlučne sústredil len na tému, ktorá je predmetom nášho šetrenia a síce pluralizmus médií, aby sa z toho nestal nástroj, e, ktorým by sme chceli riešiť otázky, ktoré sú prierezovej povahy, ktoré už boli bohate doširoka riešené týmto parlamentom v iných uzneseniach, ako je napríklad boj proti terorizmu, respektíve prevencia násilného extrémizmu. Ďalšia vec, ktorá je pre mňa dôležitá, je odkaz na chartu práv a na európsky mechanizmus, ktorý je načrtnutý v správe Sophie Intveld, pokiaľ ide o demokraciu a právny štát. Ochrana prenasledovaných žurnalistov, autocenzúra, ktorá je neuveriteľnom, neuveriteľnom náraste ďalej ochrana oznamovateľov, e, takisto ochrana zdrojov žurnalistických. To všetko sú problémy, ktoré sú nadnárodnej povahy a je dobré, že sú zadefinované v tomto uznesení a že bude naznačovať tie konkrétne požiadavky parlamentu. Zavedenie nových a nezávislých mechanizmov, ktoré budú riešiť práve tieto javy a otázky, to je presná požiadavka, ktorú som formulovala prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov, ktoré som dala k textu a z dôvodov obmedzení Borsov som nebola schopná všetkých zapracovať do toho textu. Ďalej sú tu ďalšie e, problémy, ktoré som sa snažil zakomponovať. Okrem iného sieťová neutralita, e, ktorá bola ohrozená nedávno zásahom Federal Communications e, Commission. Ďalej otázka šifrovania informácií. A to je ďalšia zásada, ktorá je zabezpečená pre žurnalistov celosvetov. Ďalej e, mediálna gramotnosť, pokiaľ ide o predstaviteľov e, odvetvia, ale predovšetkým aj jej šírenie medzi verejnosťou a ďalej nevyhnutná úloha, ktorú plnia verejnoprávne médiá a nevyhnutnosť zabezpečiť maximálnu nezávislosť verejnoprávnych médií od akéhokoľvek tlaku, aké akékoľvek formy tlaku, či už politickej, ekonomickej alebo inej. Ďalšie podstatné z môjho pohľadu sú názory, ktoré sa týkajú hanobenia, si utrhania, ktoré treba e, na novo preformulovať a premyslieť, tak aby sme ich spravili a nastavili takým spôsobom, aby nedekriminalizovali politikov, aby nejakým spôsobom neohrozovali žurnalistickú prácu toto nie je možné robiť e, len e, zmenou opatrení proti hanobeniu, ale je tu nutné nahradiť e, cestu trestného poriadku vhodnými opatreniami na úrovni občianskeho poriadku. Pokiaľ ide o etický kódex ohľadom šírenia nenavistných prejavov, ktoré schválila komisia v roku 2016, ja si myslím, že tam sú vážne defekty, vážne nedostatky v tom, tejto úprave, hlavne pokiaľ ide o obrovský manevrovací priestor, ktorý majú IT spoločnosti Facebook, Twitter, YouTube, Microsoft, spolu s ktorými sa komisia e, rozhodla konať a redigovať e, spolu s ich prispením tento kódex. Na záver chcem povedať na adresu tieňových spravodajcov, že ich príspevky sú veľmi dôležité a že tie kompromisy už e, boli zaslané počas dnešného dňa, ak sa nemýlim. Ďakujem. Ďakujeme. Najskôr tenevý spravodajcovia, pán Melo. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som nechcel znižovať význam pozmeňovacích návrhov, ktoré som predložil, ale chcel by som sa zamerať na niekoľko návrhov, ktoré sú v rozpore s argumentáciou spravodajkyne. Žijeme v spoločnosti hodnôt a ja by som nechcela prezentovať eh, anarchistické vnímanie spoločnosti. Som presvedčený o tom, že princípy právneho štátu sú príjma v legislatíve, keď hovoríme teda a najmä o konflikte v legislatíve, toto je téma, ktorá je pokrytá. A tiež máme my ako občania právo na informácie, ale tiež máme právo na ochranu našej osobnej integrity. To znamená, že žiadny novinár znevažovať e, inú osobu a to často s využitím veľmi silných, mocných nástrojov, s veľkým publikom, s množstvom sledujúcich má to automatické dopady na integritu danej osoby a tiež na jej povesť stavená v hodnotovom rámci. Isté, že existujú rôzne verzie pravde, ktoré môžu koexistovať, ale to by nemalo znamenať, že by niekto mal cieľene a plánovane a zámerne poškodzovať inú osobu tým, že život a chcú im zajistiť budúcnosť. Ja som z krajiny z Južnej Európy, kde povesť je mimoriadne dôležitá aj v podnikaní, v priemysle. Ja chápem, že to je možno otázka subsidiarity, možno to vnímanie je odlišné v severných krajinách Európy. Ešte, že sú novinári lepší aj horší. Sú novinári, ktorí pracujú profesionálne, svedomito, čestne. A potom sú tu aj tí iní. Takí, ktorí sú akoby pozvinutí do inej úrekazy povedť celému novinárskému e, remeslu. A na tých sa musíme zamerať. A preto nemôžem súhlasiť s týmto konfliktom legislatívy, ktorý existuje, keď sa hovorí o nadstihu utrhaní. Musíme si uvedomiť, že ak sa objavia e, nepravdivé útoky na moju osobu. Podľa mňa e, novinár, ktorý takéto e, tvrdenia šíri, by mal byť trestne stíhaný. Ide v podstate o podobný prípad, ako keby ma napadol ktokoľvek iný. Ak by ma napadol nestiť rovnaké práva pre všetkých, eh, všetci občania musia byť pred zákonom rovnakí. Ak eh, sa novinár dopustí trestného činu, tak eh, sa musí za to zodpovedať pred zákonom. A teraz mala byť platformou, kde sa dá všetko, kde je všetko možné, že by všetko z nášho denného života a malo byť nás zverejnené tak, ako sa držíme istých pravidel v iných oblastiach života, tak by to malo platiť aj na internete. Dajme tomu, keď sa zverejne na internete dôvody na útok Iraku či čokoľvek iné, dajme tomu, keď sa tam vyjadrujú. Nie je možné šíriť falošné správy s cieľom podkopať fungovanie spoločnosti. Takýto anarch- takáto anarchia by sa nemala tolerovať. Um, v tomto kontexte je dôležité spomenúť aj úlohu uh, bielých vrán. Um, aj tieto osoby zohrávajú veľmi významnú úlohu v procese zverejňovania Ak to niekto robí cieľene, ak vie o tom, že ide o lož, podľa mňa by nemalo byť možné, aby táto osoba mala uznanie bielej rany, teda oznamovateľa. Šírenie lží by e, nemal mať k dispozícii takúto ochranu. To by sa malo vzťahovať len na tých, ktorí upozorňujú na nekalé praktiky, Inak ide o zneužitie systému. Súhlasím s tým, že by sa mali presadiť podmienky na ochranu oznamovateľov bielých vrán, ale ne... Myslím si, že v tejto chvíli by som spomenul iba týchto niekoľko aspektov, aj keď je toho ešte veľmi veľa, čo by som chcel povedať aj v tomto kontexte, ale toto som považoval za najdôležitejšie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Eh, Katarína. Ja by som sa predovšetkým chcela poďakovať kolegyni Spinelli za prácu, ktorú odviedla a nie len za tú, ktorú odviedla, ktorú ešte aj bude ďalej robiť spolu s ostatnými kolegami, tieňovými spravodajcami a ďakujem im za všetky mnohé teda početné pozmeňujúce návrhy, ktoré boli predložené a ktoré sa dotýkajú rôznych tém, rôznych aspektov, ktoré sú súčasťou správy niektoré doplnkové, doplňajúce sa zrejme komplementárne a ostatné, ktoré odrážajú skutočne komplexné a často aj rozmanité postoje. Pretože tá správa, o ktorej dnes diskutujeme, je istotne veľmi citlivá správa, pretože kladie dôraz na tému, ohľadom ktoré sme sa často bavili aj z iných dôvodov na našom výbore, a síce nevyhnutnosť chrániť právo vyjadrovania, právo prejavu s právom na ľudskú dôstojnosť a s požiadavkami na bezpečnosť, bez toho, aby sme, chcem povedať, zabudli na to, že treba zabezpečiť správnosť informácií a zároveň aj slobodu prejavu. Témy, ktoré sa dotýkajú pozmeňujúce návrhy a tie kompromisy, ktoré už dorazili, na ktoré, na ktoré teda čakáme, tých je viacero a ja osobitne vítam veci, ktoré sa týkali možnej koncentrácie v oblasti médií, e, slobodnej konkurencie, slobodnej súťaže, ďalej otázka disponovania prostriedkami, informačnými prostriedkami, ďalej e, nevyhnutnosť odviazať médiá od verejných služieb, e, ďalej zlepšiť podmienky výkonu žurnalistického povolania a zabezpečiť záruky a práva v oblasti novinárčiny. Aj ja mám pozmeňujúce návrhy k týmto okruhom a hlavne sa e, budú týkať aj témy oznamovateľov whistleblowers. my vieme, že oni zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pokiaľ ide o obhajobu e, verejných záujmov. Je nevinutné, aby bol no, formulovaný všeobecný legislatívny rámec, ktorý zabezpečí vhodnú ochranu tak, aby e, nebola páchané násilie, respektíve aby nejaké vydieranie voči týmto oznamovateľom, takisto ochrana neplnoletých, hlavne mám na mysli počítačovú kriminalitu a revenge porn. Ďalej téma, eh, ktorou sa chcem ďalej zaoberať, tak sa, sa týka práve eh, rýchlych reakcií predstaviteľov v rámci tohto sektora, tak aby dokázali odstrániť eh, škodlivý obsah, ktorý by sa mohol dostávať do priestoru online to sa týka aj falošných správ a podnesovania k nenávisti alebo nenávistné e, prejavy a takisto teroristická propaganda online. To všetko sú veľmi e, citlivé témy, aj komplexné. Ja si ale myslím, že pokiaľ ide o menované témy, bude nevyhnutné s príslušnými zárukami a zároveň aj s účasťou, ako aj spoluprácou, e, či už súkromných aktérov alebo spoločnosti Facebook, Twitter a tak ďalej, ako a opäť opakujem, nevyhnutnými zárukami, bude nevyhnutné riešiť otázku odstránenia takéhoto obsahu z webu, odstránenie, ktoré musí byť veľmi rýchle a ktoré bude musieť e, ísť podľa jasných usmernení a ľahko uplatniteľných pre súkromné subjekty, e, aby sme e, teda sa zaoberali otázkou odstránenia propagandistického materiálu online, pretože vieme bohužiaľ, že napríklad aj téma autoradikalizácie tá sa riešia deje v prostredí médií. Ak na jednej strane musíme zabezpečiť eh, slobodu prejavu, musíme aj na druhej strane zabezpečiť eh, teda bezpečnosť občanov a to aj formou takýchto zásahov. Ďalej sú tu istotne ďalšie komplexné aspekty, aby som eh, len jednu vypichla, ktorá už bola spomenutá, to sa týka otázky hanovenia. Myslím si, že tu každý z nás sa pokusil nejaké prehlbenie tejto témy a ja si skutočne želám, aby diskusia medzi nami tieňovými spravodajcami, pokiaľ ide o kompromisné pozmeňujúce návrhy, bola taká, ako je mať stále na mysli dva aspekty slobodu prejavu, istotne nevyhnutné, podstatné, demokratické právo e, v rámci života a chodu našich spoločností a krajín, ale nevyhnutné myslieť aj na bezpečnosť e, občanov, pretože často, keď si vezmeme príhody, ktoré sa týkajú revenge porn, alebo sa dostali na sieť. Nevyhnutné to dať aj do tej správy a je treba predpokladať nejaké edukačné aktivity, e, pokiaľ ide o takéto veci v médiách. Je treba každopádne na to prihliadať a budeme sa to snažiť spraviť aj prostredníctvom tohto dokumentu. Ďakujem všetkým kolegom za prácu, ďakujem bodu mediácie, takému stretu správnemu. Ďakujem pekne, Katarína pán Jurek, tieňový spravodajca EKR. Ďakujem pekne. Chcem zopakovať to, čo som už povedal. Páči sa mi ten prístup, ktorý tu sloboda presvedčenia, o tom sa hovorí ako o východisku pre takúto diskusiu, ktorá sa týka fungovania spoločnosti, ktorá sa týka aj verejnej zodpovednosti a to je dobré východisko Spolutovaním ale konštatujem, že tu v kompromisoch niečo ešte absentuje. Vytvorenie takej verejnej debaty, kde e, boli niekedy totalitné režimy a totalitná nadvláda. napríklad v samotnom Francúzsku 5 rokov potom, čo skončilo obsadenie, tak boli veľmi silné autoritárske snahy aj voči médiám. Je každopádne nevyhnutné prejaviť väčšiu solidaritu, alebo teda väčšie pochopenie pre tie časti spoločnosti, ktoré boli vylúčené počas totalitných režimov, pretože v týchto zriadenia opäť je tu tendencia diskriminovať. A to práve e, tých, ktorí sú označení za verejného nepriateľa. A tým pádom treba o týchto veciach uvažovať. Je to kľúčová otázka. A my sme sa už toho dotkli a bolo by dobre sa s tým vysporiadavať. E, stretávame sa aj s novými tendenciami na cenzúry. Aj to je e, nebezpečné. Na to poukazujeme v rámci naši, našich pozmeňujúcich návrhov sú tu návrhy, ktoré v spoločnosti to nie je možné, keď hovoríme o o niektorých diskusiách, o citlivých veciach, e, napríklad e, vojna alebo konflikt vojnový vo Vietname, ten prebiehal vlastne na televíznych obrazovkách a rozhodujúce z tohto pohľadu bolo, aké obrazy boli ľuďom ukazované. Boli tam aj nesprávne, deformované. Objavil sa generál, e, zobrazovať a reflektovať tú realitu a tu ukazovať, ako to ale dosiahnuť v rámci verejnej diskusie, ak nie je zdravá je nevyhnutné byť schopný obhajiť aj vlastné záujmy a je nevyhnutné konať v rámci istej slobody svedomia. Ešiť a robíme to aj formou pozmejúcich návrhov my ako skupina. A ďalšia dôležitá, náročná otázka, ktoré sa dotkol pán Mela, a myslím, že tu všetci súhlasíme,